pretože je to veľmi dôležité pre spoločnú obchodnú politiku do budúcnosti. Mali sme včera vynikajúcu možnosť na živú diskusiu k tejto téme a chcem vyjadriť svoje ocenenie toho spôsobu, akým prebiehal včerajší seminár a aký výsledok sme z neho dosiahli. A mali sme príležitosť prebrať väčšinu vecí, ktoré, sú, ktoré sa týkajú e, tejto témy. Takže dávam slovo pána, pánovi Kasparimu ktorý e, predstaví svoju správu. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, dovolte mi poďakovať sa za tú príležitosť, že môžem e, sa vyjadriť e, stručne k mojej správe. Pred niekoľkými mesiacmi komisia predstavila svoju stratégiu do budúcna. Môj prvý dojem bol ten, že program, ktorý predložila komisia, bol veľmi dobrý pracovný program pre najbližších 4-5 rokov a to bol, myslím si, aj zámer komisie. Všetci veľmi dobre vieme, že obchodná politika je veľmi dlhodobá záležitosť Mnohé obchodné rokovania trvajú roky, e, rokovania e, v rámci e, Doha trvajú už ten rokov, takže tu nejde len o obchodnú politiku najbližších piatich rokov. Pokiaľ hovoríme o stratégii obchodnej politiky, musíme zvažovať aj to, ako, politika, ako svet bude vyzerať za 15-20 rokov a aké kroky budeme musieť podniknúť. Čo mi v dokumente komisie chýba, je výhľad, teda perspektíva, ako by mohla ekonomika vyzerať za 15 až 20 rokov. Som presvedčený o tom, že je nemožné e, presne predpovedať, ako svet bude vyzerať za 15 alebo 20 rokov, ale v každom prípade môžeme hovoriť aspoň o trendoch. A práve preto e, nezáleží e, o tom, či v Indii e, narastie, dajme tomu, tá produktivita o 5-6 rokov. Skrátka tie ťažiská v rámci svetového obchodu sa budú posúvať. A ja mám taký pocit, že komisia na túto otázku jednoducho skrátka nezareagovala v tom dokumente. Po druhé, hovorí sa o raste v rámci Európskej únie, ten však asi nebude možný. Pokiaľ áno, tak sa budeme musieť podieľať na raste mimo Európskej e, únie a zahraničný obchod tam môže e, zohrať dôležitú úlohu. Preto som v mojej správe vyzval predovšetkým komisiu, aby sa postarala o e, stratégiu, ktorá zohľadní stredno a dlhodobé ciele myslím si, že väčšina v že získam väčšinu tu e, vo e, výbore, ale aj neskôr v pléne. Takže skrátka nestačí e, myslieť na najbližších 4 až 5 rokov, ale na, musíme proste brať do úvahy stredno a dlhodobejšie ciele. Okrem toho hovorím o tom, že obchodná politika nie je samoučelná ale musí zohľadniť mnohé ďalšie ciele a ich podporiť. V Európe musíme urobiť viacej preto, aby občania boli informovaní o obchodnej politike, pretože mám taký pocit, že občania Európy majú určité obavy. Občania si však neuvedomujú, aké dôležité, aká dôležitá je práve táto obchodná politika aj e, pre zabezpečenie pracovných príležitostí a tým pádom pre blahobyt Európskej únie. Myslím si, že by sme sa mali vysloviť za multilaterálny prístup, e, podporiť teda aj VTO. E, dve obchodné dohody považujeme síce za veľmi dôležité, ale musíme si uvedomiť, s kým vlastne e, chceme e, tieto obchodné dohody e, podpísať. Ďalej by som chcel podnietiť to, aby sme komisiu vyzvali, aby sme získali lepšie výsledky z rokovaní, v rámci rokovaní na vysokej úrovni, či e, to, sú to rokovania z USA, e, Japonskom, Čínou. Myslím si, že e, komisia by tu mala, mala postupovať ofenzívnejšie. Ďalej by sme sa mali zasadiť za otvorené trhy, predovšetkým sa postarať o to, aby sme obhajovali naše záujmy a e, uskutočnili v prípade potreby určité reformy. Takisto by sme sa mali zamerať aj na otázku služieb. Mnohé priemyselné výrobky, e, vysokotechnické produkty, ktoré exportujeme z EÚ do celého sveta, sú odkázané e, na to, aby boli zabezpečené určité služby, či už je to údržba, servis, E, finančné služby, poisťovníctvo, to je tiež e, oblasť, ktorá e, je veľmi dôležitá. Komisiu by sme ďalej mali vyzvať a v parlamente pouvažovať nad tým, ako by sme chceli riešiť otázku regulácie tak v rámci európskeho trhu, ale aj mimo neho. Ďalej som navrhol, aby sme sa zaoberali aj otázkou boja proti chudobe v rámci e, partnerských e, ekonomických e, dohôd. Napríklad dnes sme už diskutovali o podobnej dohode s Pakistánom. Navrhoval som ďalej niekoľko paragrafov k otázke zásobovania surovinami. Čo sa týka colných orgánov, otázka cla je síce európskou témou, ale e, je to samozrejme aj otázka 27 členských štátov. Pravidelne dostávam e, e, informácie o tom, že používanie týchto colných pravidiel v jednotlivých 27 členských štátoch je veľmi odlišné, hlavne čo sa týka exportných a importných Eh, letísk alebo eh, prístavov, proste ako tu pracujú colné úrady. Myslím si, že Európska únia, ktorá má fungujúci vnútorný trh, eh, by to mala zohľadniť a členské štáty by nad tým mali pouvažovať. Pokúsil som sa moju správu, respektíve návrh správy pripraviť veľmi stručne. Bol by som veľmi vďačný za to, pokiaľ by kolegovia pouvažovali nad tým, čo by sa tu dalo ešte zmeniť. Budem vďačný za všetky návrhy. Hovoríme o stratégii v oblasti zahraničného eh, obchodu, preto by sme sa eh, nemali zamerať na detaily, ale skutočne na eh, zásadné strategické zámery, pretože ináč by to značne prekročilo rámec tejto správy a stratili by sme sa v detailoch. Po druhé, aj keď sekretariát túto správu kolegom dal k dispozícii už minulý štvrtok, myslím si, že e, čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, mali by sme odsunúť e, konečný termín e, z tohoto týždňa do konca budúceho týždňa, respektíve do konca do štvrtka budúceho týždňa, aby kolegovia mali skrátka čas 14 dní e, zvážiť e, všetky hľadiská a pripraviť si pozmenujúce návrhy. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na zaujímavé rozhovory dnes a v najbližších dvoch týždňoch. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu vašeho návrhu správy a začal by som tým, že ma mrzí, že je tu taká nízka účasť našho výboru na takejto dôležitej diskusii ak je nejaký dôležitý politický dokument, o ktorom sme hovorili, tak to je naozaj tento dokument. Tak začneme diskusiu s tými, ktorí záležalo na tom, aby prišli. David Martin. Ďakujem, pán predseda. Úplne súhlasím s vami. Je to veľmi významná správa pre náš výbor a ďakujem Danielovi na túto veľmi dobrú reakciu na oznámenie komisie. Ja si myslím, že by sme mali mať podrobnejšiu analýzu od komisie, ktorá by ukázala aj ťažkosti našej stratégie, ako aj strategickú víziu obchodne, budúcej obchodnej politiky. Ako Daniel správne v tejto správe hovorí a v tejto prezentácii, tak obchod nie je, nie je tým samotným cieľom, je to skôr hnacia sila rastu, ktorá umožní zvýšenie životnej úrovne a prosperity. A samozrejme, obchod môže mať aj pozitívnu úlohu pri zvyšovaní štandardov e, ľudskoprávneho charakteru. Súvisí to aj so správ Toby Saifi o ľudských právach a sociálnej politike. Ja som pre tú Saifi správu práve písal stanovisko výboru pre ľudské práva a ja viem, že Daniel nechcel mať príliš širokú túto správu a pokrývať oblasti, ktoré tam nepatria. Predsa len je tá jedna oblasť, ktorá by si zaslúžila viacej miesta. A to sú práve tieto sociálne otázky, možno aj ľudskoprávne charakteristiky. A monitorovanie tejto piesby posky musí byť monitorované Občianská spoločnosť musí zohrávať väčšiu úlohu pri uplatňovaní GSP plus a musíme venovať väčšiu pozornosť porušovaniu medzinárodných dohovorov zo strany príjemcov. Takže ja by som chcel vidieť práve, že Európska komisia z tieto rôzne záväzky sleduje a presadzuje. Pokiaľ ide o súd účasť občianskej spoločnosti, tak som veľmi rád, že tu máme domácu poradenskú skupinu a to je skutočne modelom pre ďalšie rokovania o dohodovoľnom obchode a treba to ďalej sledovať. Akékoľvek dôkazy, návrhy, ktoré predloží korejská domáca skupina, tak ja by som bol rád, keby sa toto uviedlo tiež správe Daniela a korejská dohoda o voľnom obchode by mala mať kapitolu o udržateľnom vývoji. Je to tam, ja to vítam, ale bol by som rád, keby to bolo záväzné a nie dobrovoľné, keby to malo tú istú úroveň ako komerčné aspekty dohody o voľnom obchode. A to tu v správe nie je, ale vo všeobecnosti je Danielova správa a závery, že najlepšie e, pre obchodnú politiku bolo úspešné zakončenie rokovaní z dohov, že priorita má zostať nezmenená, tak predsa len si myslím, že treba pokračovať v rokovaniach a ja si myslím, že táto stratégia si vyžaduje podrobnejší rámec, ktorý máme predložiť komisii. <coughs> E Ďakujem, pán kolega ECR. Pán Kamal. Áno, ďakujeme, tiež vítam túto správu. E, je to stručná správa, vzhľadom k tomu, koľko tém k tomu máme. E, napadlo ma viacero e, tém, asi 12, ale nebudem všetky preberať teraz, spomeniem iba pár. Treba si uvedomiť jednu vec v súvislosti aj s ďalšími obchodnými dohodami, ktoré nás čakajú Je fakt, že možno pre nás FTA je druhé možno druhé najlepšie riešenie, to bilaterálne, ale oni možno, že majú e, najviac zo všetkého radi takéto bilaterálne riešenia, pretože niektoré sektory sú pre nich citlivé, nechcú ich možno otvárať, e, ani nemusia v rámci bilaterálok a to im možno e, vyhovuje veľmi dobre. Potom v oceku 22 je napísané, Mm, niečo, čo nie je celkom sú, nie je v súlade s tým, čo my chceme, aby e, obchod dosiahol. Niekedy proste v rokovaniach musíte byť e, prísni. E, práve ľudia, ktorí vôbec nechcú obchodovať, môžu potom sa vrátiť takýmto odsekom a to nechceme. Potom hovoríte tu o dialogu na vysokej úrovni s obchodnými partnermi. Ja by som chcel, aby sa tam viacej zdôrazňovalo to, čo my môžeme spoločne dosiahnuť s inými partnermi, pokiaľ ide o VTO. Napríklad, keby EÚ e a USA boli aktívnejšie, pokiaľ ide o polnohospodárstvo. Aj jedni, aj druhý e, sme to do istej e, miery podcenili, respektíve máme tam dotácie vyššie, ako by tam mohli byť. Čiže EU a USA by spoločne sa mali rozhodnúť, ako otvoria tieto témy a dosiahnu pokrok e, v rámci dohy, napríklad v oblasti e, polnohospodárstva. Potom sú tu tie e, ochranné obchodné nástroje TDI, o tom sme hovorili v minulosti dosť, ale myslím, že sa treba uvedomiť, že TDI sa nemajú využívať ako protekcionistické opatrenia, na ochranu sektorov, ktoré nie sú konkurencieschopné. Treba, netreba sa do budúcna pozerať, e, a teda hľadie do budúcna, ale zároveň hovoriť, že dobre, e, používajme aj TDI a ochránime sa takýmto spôsobom. To sa nedá, to sa navzájom vylúčuje. Navyše tie dopady sú nielen na výrobcov, ale aj na malý obchod, na spotrebiteľov samotných, ktorí potom musia zaplatiť viac a tak ďalej. boj s chudobou. To je dôležitá téma. Ale pokiaľ je ten e, fond pre prispôsobenie sa globalizácii, častokrát sa využíva ako výhovor zo strany e, firm, ktoré sa nechcú prispôsobiť globalizácii. Čiže treba si trošku uvedomiť aj tieto negatívne stránky niektorých iniciatív, ktoré máme, kedy vlastne pozbudzujeme ľudí, aby, aby nehľadili nehľadili práve že dopredu, aby takto zneužívali v úvodzovkách takýto fond. Posledná vec. Smerom do budúcna musíme kreatívnejšie pristupovať k duševnému vlastníctvu. Čítali ste knihu Chris Andersona Free? E, tam sa píše, že vo svete, kde sa kapacity e, skladovania e, zvyšujú, takisto Eh, procesory sú čas, eh, majú väčšiu kapacitu, takisto aj eh, vlastne pásmo internetové. Tak nakoniec dopracujeme k situácii, kde digitálne projekty alebo produkty častokrát sú zadarmo. To znamená, že firmy musia byť inovatívnejšie, pokiaľ ide o biznisové modely v digitálnom svete. Sú tu viaceré rozpory, napríklad aj v, v hudobnom priemysle prešli z cd na MP3 alebo 4 a niektoré firmy sa ešte silou mocou e, snažia držať tých starých modelov. Čiže áno, treba chrániť duševné vlastníctvo, ale zároveň si treba uvedomiť, že firmy majú byť inovatívne aj sú a nemajú sa silou mocou e, pridržať e, zastaraných modelov. Platí to samozrejme v digitálnom mm, sektore, ale platí to aj inde. To sú moje hlavné pripomienky. Eh, ale samozrejme preberiem to s kolegom, aby príliš som nejako nerozširoval ten rozsah, ktorý on tomu chce dať. Ďalej, pán Dartmouth. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Kamalovi za tieto zaujímavé pripomienky. Dúfam, že e, Dúfam, že teraz bude náš výbor využívať jeho, jeho skúsenosti viac ako tomu bolo doteraz. Je to veľká téma. A chcem e, pogratulovať pánovi Kasparimu k tomu, že tak, že tak e, stručne sa s ňou vysporiadal. Relatívne stručne, je to fajn. Ale mám aj iné menej pozitívne pripomienky, ale je to iba prvá výmena názorov, takže sa budem venovať iba dvom témom 38 na konci tohto ceku správne zdôrazňujete, zdôrazňujete dôležitosť eh, práv duševného vlastníctva. My sme hlasovali za FTA so Južnou Koreou, ale nadalej je tu istá obava zo strany firmy Avon Products, ktorá vyrába plynové masky a tam proste dochádza k do porušeniu ich patentových práv zo strany juho, e, juho-korejskej firmy. Ja som napísal komisárovi pre obchod, aby sa na to pozrel, ale je to jeden príklad iba otázok súvisiacich so správom duševného vlastníctva. A potom odsek 25 otváranie zahraničných trhov s verným obstarávaním. Tam častokrát mm, dochádza k protekcionizmu, aj keď ho možno nie je vidno na prvý pohľad. A to je otázka, ktorá, ktorá slúži minimálne e, ten záujem, ktorý tu je napísaný. E, ja sa potom spomeniem aj ďalš- e, vyjadrím k ďalším témam, ale na úvod toto sú tak, také moje dve hlavné priority. Ďalej, pán Campbell. You, Ďakujem. Ja tiež by som chcel e, Danielovi pogratulovať k tejto správe, hlavne k tomu, že je taká stručná, že je k veci. Hlavná téma je to, čo sa píše tu na strane 5. Teda, že podiel EÚ e v rámci svetového HDP e, sa e, do roku 2020 zniží 25 na 18 takisto aj podiel exportov za 10 rokov takisto sa znižuje nejaké 20 čiže to sú, to sú vážne čísla, všetky negatívne a to, čo teraz potrebujeme, to, čo práve že nepotrebujeme, sú nejaké ďalšie byrokratické záväzky na strane 7 máte zoznam iných e, oblastí, politických oblastí, ktoré treba zohľadniť. A veľmi správne píšete, že nie je možné tie obchodné dohody príliš zaťažovať s mnohými ďalšími, možno zaujímavými e, cieľmi e, ľudské práva, spoločenská zodpovednosť firiem, klimatické zmeny, politika susedstva a tak ďalej. Keď toto všetko sa tam zahrnie, tak vlastne je to proti tomu, aby sa nám e, podarilo dobre, dobre e, vyrokovanie obchodnej, e, teda tej FTA. Čiže Čiže pôjde to, pôjde to akurát to väčší minusových čísel, pokiaľ to všetko budeme dávať. Takže to tam máte spomenuté veľmi, veľmi správne, podľa mňa. Ďakujem pekne. Ja si tiež myslím, že tento návrh správy je skvelým základom pre ďalšiu diskusiu a že sa nám podarí vďaka nemu dosiahnuť kompromis v tejto veľmi dôležitej e, téme. Možno niektoré veci v tej správe by sa ešte mohli vylepšiť. Dám príklad. čo si myslíme my o FTA. Ja som voči FTA menej kritický, časokrát je to naozaj e, druhé najlepšie riešenie a znamená to, alebo znamenalo by to, že ich ciele sú rovnaké ako to najlepšie riešenie. Ale možno, že to nie je pravda. Keď e, aj uzavrieme DDA, tak stále FTA budú mať nejaký zmysel. E, venujú sa témam, ktoré nespodajú pod DDA. Témy zo Singapuru, obchodné témy. Takže preto existuje toľko FTA, ktorý sa rokuje. A bude tomu tak aj do budúcna. Aj po tom, čo sa úspešne uzavrie. Ak sa teda úspešne uzavrie DDA. Čiže nebol by som taký kritický voči FTA. Ak sa venujú tým témam, ktoré nespadajú pod rokovania z dohy. Druhá téma vzťah medzi e, ľudskými právami a spoločenskou schopnosťou firiem a obchodom. Častokrát po niektorých politických skupinách v tomto parlamente máme pocit, že ak je sociálny štandard nízky, alebo pokiaľ je ľudské práva takisto, že to je vlastne prekažka toho, aby sme rokovali o obchodných otázkach. Ja to nemyslím. Podľa mňa treba zdôrazňovať k e, tú úlohu, ktorú by obchodné e, dohody mohli mať a mali by mať pri e, posilňovaní tých slabých eh, sociálnych podmienok alebo v oblasti ľudských práv. Máme, myslím, viacero takýchto príkladov, kedy obchodné dohody alebo otvorenie obchodu, obchodné otvorenie sa dálnej krajiny eh, sa môže využiť ako istá páka na to, aby sa zlepšili sociálne eh, štandardy alebo aj štandardy ľudských práv v danej krajine. Netreba to využiť na to, aby sme nemali obchodnú dohodu, práve naopak treba mať obchodnú dohodu a na základe toho vylepšiť tieto, e, tieto dve oblasti. Tretia téma sa týka reciprocity. Plne súhlasím s 24 25 s týmito odsekmi, ale rozmýšľam, či by sme nemali byť ešte viac ambiciozni. Nedávno sa uverejnil list, ktorý podpísali viacerí e, členovia vlád členských štátov, e, aj Francúzska, aj Nemecka, aj moje krajiny, aby teda sa tam princíp reciprocity e, obhajoval širší argument je taký, či by sme mali pokračovať v tom, že akceptujeme zaangažovanie sa do hĺbšieho obchodného otvorenia bez toho, aby sme sa snažili vytvoriť lepšie rovnaké podmienky minimálne v rámci ekonomik, ktoré sú už rozvinuté. A ja si myslím, že by sme mali rozmýšľať nad tým, či by sme nemohli aj v tomto zmysle dosiahnuť väčší pokrok, teda rozšíriť rozsah princípu reciprocity. Tiež rozmýšľam, či nemáme niečo povedať k téme, ktorá je na, politickej, na politickom programe dňa. menové výmenné kurzy. Tie sa častokrát e, umyselne využívajú na de facto dotáciu exportu a na de facto uh, uvalovanie cla na e, dovozy. To je téma, pri ktorej by sme nemali močať a myslím, že ako parlament by sme sa mali uh, vyhnúť tomu, respektíve si to nemôžeme ani dovoliť, aby sme boli ticho pri takejto dôležitej téme. Opäť ide o rovnaké podmienky pre všetkých. Teda ide o to, aby sa nevyužívali takéto neobchodné opatrenia na dosiahnutie nerovnováhy v obchodných vzťahoch. Toľko moje pripomienky. Naďalej si myslím, možno zopakovať, že e, táto správa je skvelým základom pre dohodu, možno sa tam ešte nejaké veci lepšie dajú, ale určite sa spoločne nakoniec na výbore dohodneme na kompromisnom znení. Sú nejaké ďalšie e, pripomienky? Ak nie, nech sa páči, pán spravodajca, chcete sa vyjadriť. Respektíve, ešte som zabudol na komisiu. Uh, who is on behalf of commission? Kto chce vystúpiť za komisiu? Well, I have the indication. Miguel Sebadio. Miguel Sebadio, nech sa páči. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem. Ďakujem aj poslancom, ktorí vystúpili ktorí prispeli k správe. Tie pripomienky sú zaujímavé. Vyjadrím sa k tomu, čo povedal pán spravodajca, pokiaľ ide o nedostatočný, možno nedostatočnú perspektívu dlhodobu. Myslím, že oznámenie komisie, ako ste povedali, aj obchodná politika vo všeobecnosti je dlhodobá záležitosť. Sú to vlastne stromy, ktoré e, dnes zasadíme a ktoré nám prinesú ovoce možno o, o pár desaťročí. Čiže ak dobre nastavíme e, túto politiku, výsledky sa dostavia e, naozaj v dlhodobom horizonte. E, horizonte. Čiže e, spravodajca hovorí o takej dlhodobej ekonomickej perspektíve a komisia v prípade každej e, dohody by aj multilaterálnej, vždy keď o nich rokova, rokujeme, máme najprv poriadnu dopadovú štúdiu, aké aké máme dlhodobé perspektívy, aké, aké odhady do budúcna e, si my e, máme v súvislosti s dopadom takéto dohody na výrobcov, aj spotrebiteľov tu v EU a takisto aj v tej ďalšej krajine. Týka sa to aj mm, priemyslu, aj polnohospodárstva, aj sociálnych otázok. Nerobíme to v prípade tých krajín, e, s ktorými momentálne nerokujeme. Spojené štáty, Čína alebo Japonsko sú dôležití partnery, ale tieto predpovede, tieto, eh, tieto odhady sú finančne náročné, nemáme peniaze na to, aby sme takéto analýzy vykonávali v takýchto prípadoch veľmi náročných a veľmi veľkých, významných ekonomických partnerov, e, partnerov. Čiže venujeme sa našim krajinám a krajinám, s ktorými momentálne rokujeme, pretože nemáme peniaze na to, aby sme pokryli celý svet a vykonali takúto e, analýzu na 10, na 10 alebo 20 rokov dopredu. Pán Kasperi, nech sa páči. Chcete sa e, vyjadriť s pripomienkam? Chcete nejako zhrnúť túto výmenu názorov? Najprv mi dovolte poďakovať sa kolegom za ich pripomienky. Bol by som veľmi rád, keby sme sa na, v najbližších týždňoch na základe e, pozmeňujúcich e, návrhov mohli proste ešte na túto tému s ostatnými kolegami baviť, teda diskutovať. od komisie som už pred niekoľkými týždňami e, dostal echo na túto moju e, správu. Nepovažujem však za veľmi šťastné to, že komisia nemá tieto zdroje, pretože obchodná politika, ako sám hovoríte, je e, zameraná na dlhodobé ciele. A právom ste povedali, že e, dnes zasejeme semená plody, ktorých budeme e, v úvodzovkách jesť o 15-20 rokov. My ako Európska únia musíme predsa si vedieť predstaviť, ako by e, sme ako by tento svet mohol vyzerať za 15 až 20 rokov, aké požiadavky máme na ten svet o 15 až 20 rokov. Dnes sme e, diskutovali o e, dohode o voľnom obchode s Indiou. E, diskutujeme o veľmi mnoho e, témach o zahraničnej politike veľmi staticky a to na základe e, toho, ako vyzerá svet dnes, aké sú naše, zau, naše záujmy dnes, ako to vyzerá s našimi obchodnými partnermi, ale my, mali by sme viacej energie e, vynaložiť na to, aby sme sa e, zamýšľali nad tým, ako svet bude vyzerať o 15 až 20 rokov a ako by mala dnes vyzerať naša zahraničná politika, aby sme o 15 až 20 rokov nestali, e, tak povediac, e, pred črepinami našej dnešnej politiky. Takže v tomto zmysle sa teším na diskusiu v najbližších týždňoch a pevne verím, že dospejeme k, ku koncenzu. Ďakujem. čo sa týka e, konečnej lehoty na podanie návrhov, myslím si, že môžeme hovoriť o 24. marci, teda bude to 24. marec na miesto toho e, prvého e, termínu. To znamená, opakujem ešte raz, 24. marca je konečná lehota na podanie pozmeňujúcich návrhov. Posledný bod, 32. Zmena a doplnenie nariadenia číslo 428, ktorým sa stanovuje režim spoločenstva na kontrolu vývozov prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím. Som e, spravodajcom Dovolte mi povedať iba zo pár poznámok tejto téme. Systém eh, na kontrolu vývozov si vyžaduje povolenie na vývoz tých eh, tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu. Ale táto príloha závisí od rozhodnutí, ktoré sú konsensuálne eh, prijaté v rámci medzinárodných režimom pre importný, e, pre kontrol e, dovozov, napríklad e, skupina pre poskytovateľov služieb v nukleárnom sektore, potom tam máme skupinu pre konvenčné zbranie a s tými súvisiace tovary a technológie a tak ďalej, tých, tých skupín je viacero. Článok 15 tam sa uvádza, že zoznam takýchto E, tovaru má byť aktualizovaný v súlade s jednotlivými relevantnými povinnosťami a akákoľvek, e, akákoľvek zmena, akákoľvek zmena e, má vyplývať takisto aj z povinností, ktoré členské štáty na seba prevzali. Áno, posledná aktualizácia tejto prílohy sa uskutočnila v čase, keď, boli, keď, bola prijat, keď bolo prijaté nariadenie z 5.5.2009. Odtedy všetky e, režimy kontrolu vývozov e, sa e, teda mm, sa menili a preto treba zmeniť ponovom aj túto prílohu. Parlament má teraz návrh komisie pred sebou, ktorý sa ešte môže zmeniť, ale nemáme nejaký veľký priestor na manéver tu v parlamente. Zase, že komisia koná ako nejaký katalist, katalist, eh, katalizátor toho, čo bolo dohodnuté medzi členskými štátmi. Postup pre pozmenenie prílohy vyzerá e, nasledovne. Spojené kráľovstvo má technický sekretariat, dá všetky zmeny v režimoch dokopy a dá ich vlastne do jedného dokumentu. Ten dokument sa potom pošle rade rozdiel sa medzi členské štáty. Členské štáty majú istý čas na to, aby sa na to pozreli, e, dali tam pripomienky, potom sa o téme hovorí na rade a keď je dohoda so s tými pozmeňovacími návrhmi, tak e, rada preloží tie dokumenty do oficiálnych jazykov, potom preklade Dokumenty sa pošlú komisii, komisia transponuje navrhnuté zmeny do legislatívneho návrhu a pridá tam vlastne e, vysvetľujúcu notu. Komisia skontroluje potrebné e, postupy a na záver komisia ten návrh príjme a pošle to vládam a rade. Čiže trvá to dlho, je to zložitý postup a parlament vlastne nemá v rámci toho postupu žiadnu možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť celý tento proces. Ale je tam jeden dôležitý prvok a ten treba spomenúť. Rokujeme v budúcom trialogu s radou, pokiaľ ide o správu Lechtfried, pokiaľ ide o návrh nariadenia parlamentu a rady, týka sa nariadenia 34 2000 kde sa vytvára režim spoločenstva, pokiaľ ide o kontrolu vývozov e, tovaru s dvojitým využitím a teda technológie. Tam sme sa dohodli na zmenách v článku 1 nariadenia. Ja by som teda navrhol, aby sme tieto pozmeňovacie návrhy takto riešili. Ak by sme teda prílohu 1 nariadenia nejakým spôsobom rýchlo riešili, tak možno pôjdeme podľa vlastných pozmeňovacích návrhoch, návrhov zo správy Lechfry. Takže ak chceme tieto e, pozmeňovacie návrhy zabezpečiť, a to by sme mali, navrhujem navrhnúť spoločné vyhlásenie troch inštitúcií. To by sme pridali k nariadeniu s prílohou 1. Bolo tam napísané, že nebude to nejakým spôsobom v, mm, E, ovplyvňovať také dohody, e, ktoré ešte len majú byť dohodnuté. Čo si o tom myslíte? Čo si myslíte o navrhovanom postupe? Som na váš, na váš názor, potom pripravím názor, návrh e, správy. Nemáme tu veľa členov prítomných už momentálne. Tak si vypočujeme rovno komisiu. Paolo Garzotio alebo Piotr Piotr Ričkovský. Prepačte, že som sa e, že som takto pokazil vaše meno. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že ste spravili vynikajúcu prezentáciu návrhu, takže ja už nechcem hovoriť znovu to, čo povedala komisia v tomto dokumente. Chcem len uviezť niekoľko bodov, ktoré stoja za to, aby sa tu spomenuli. Poprvé ten dôvod, prečo sa robia zmeny zoznamu vývozných kontrol, kontrolného zoznamu vývozu. Sú to tri hlavné dôvody. Po prvé technologický pokrok, po druhé tá dostupnosť jednotlivých položiek a nové bezpečnostné úvahy štátov, ktoré majú pocit, že musia na tieto obavy reagovať. Príloha, kontrolný zoznam je aktualizovaný v medzinárodnom režime vývozu, aby sme reagovali na vývoj e, e, vo svete, dostupnosť položiek a technický pokrok v týchto oblastiach. Návrh, ktorý máte pred sebou, ktorý sa týka pozmenujúcich návrhov prílohy 1, je to e, anex 1, ktorý sa líši od ostatných návrhov, ktoré máte pred sebou a ktoré sa týkajú všeobecnej autorizácie spoločenstva. Je tu veľmi malé riziko vzájomného prekrývania, keďže tie ďalšie návrhy všeobecných vývozných e, licencií sa týkajú len kategórií položiek, ktoré sa aktualizujú v prílohe 1. Takže dokonca aj keď sú tu zmeny v prílohe 1, tak všeobecné licencie, o ktorých sa tu hovorí, zohľadnia tieto zmeny a takto umožnia vývoz týchto položiek aj do tretich krajín. Posledná vec, o ktorej by som chcel hovoriť a o ktorej sa tu oplatí hovoriť, je, že komisia teraz pracuje na novom návrhu pre Európsky parlament a radu na zrýchlené konanie realizácie týchto zmien a doplnkov technických príloh. Tento návrh komisie by ste mali dostať ešte tento rok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za vaše pripomienky a najmä za túto správu o potrebnej revízii postupu zmeny e, zoznamu. Kaspery? Áno, vážený pán predseda. Ako tieňový spravodajca mojej politickej skupiny by som chcel eh, s vami v zásade súhlasiť. Musíme dávať pozor na to, aby nedošlo k prekrývaniu správy ľahčiť, ale ak som správne informovaný, nedochádza k tomu. A eh, taktiež ma tešia informácie eh, komisie o postupe s prílohami a ja myslím, že by sme sa tu mali poponáhľať, pretože iné krajiny tieto aktualizované zoznamy dávno implementovali a vedie to už k kresleniu súťaže. A myslím si, že by sme sa mali pokúsiť tento materiál čo najrychlejšie schváliť bez toho, aby sme e, ohrozili správu Lexfielda. Dobre, zdieľam váš názor. Mali by sme urobiť čo najväčší pokrok a jasne ukázať, že to nebude mať dopad na e, iné správy. A berem aj na vedomie informácie komisie. Takže budeme pokračovať v príprave návrhu správy. Ďakujem to je koniec nášho programu, už nemáme žiadne ďalšie témy na prebratie. Naša ďalšia schôdza bude 12. a 13. apríla tu v Bruseli. Takže vám ďakujem ešte raz veľmi pekne za vašu trpezlivosť aj spoluprácu.